zamestnaní. Slovo má na 4 minúty pani spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem. Kolegovia, chcem začať tým, že poďakujem teňovým spravodajcom nie len za ich konštruktívny príspevok k tejto správe, ale obzvlášť e, za ich e, e, snahu bojovať proti diskriminácii svojou prácou. Ja som pôsobila v minulosti v rámci siete organizácií, ktoré sa podelali na vytváraní tejto smernice o rovnok, rovnakom zaobchádzaní. Považovali sme jej vytvorenie svojho času za historický moment, pretože diskriminácia ľudských bytostí je eh, naozaj eh, jedno eh, z tých najpolutovania hodnejších činov. Keď som sa stala členkou Európskeho parlamentu a mala som hodnotiť, ako sa implementuje E, smernica o rovnakom e, zaobchádzaní. E, bola som teda veľmi rada. Táto smernica hovorí o ochrane pred diskrimináciou v oblasti zamestnania a povolania. Neprekvapuje, že niektoré členské štáty zašli nad rámec toho, čo stanovuje smernica a rozšírili to aj ostatné oblasti, aj na poskytovanie služieb a tovarov Ehm, niektorí ešte stále ju implementujú len na minimálnej úrovni. Ehm, treba aj ehm, zbierať kvalitné údaje na úrovni členských štátov, aj EÚ aby sa ľahšie preukázala diskriminácia, obzvlášť nepriama diskriminácia. Je to veľká diskrepancia medzi úrovňami diskriminácie, ako je pociťovaná, diskrimináciou, ako je vykazovaná. Tu je dôležitá aj práca sociálnych e, partnerov na všetkých úrovniach spoločnosti, pretože obete majú ešte stále ťažkosť e, uvedomiť si diskrimináciu alebo proti nej bojovať. E, tu sú veľmi dôležité úlohy orgánov pracujúcich proti diskriminácii v oblasti osvety a zbierania informácií. Eh, ich nezávislosť eh, sa musí zabezpečiť, ich činnosť musí byť podporená eh, pomocou dostatočných financií. Treba tiež zdôrazniť viacnásobnú diskrimináciu. Tá často vyplýva z fragmentovaných pravidel a štandardov v členských štátoch. Ak jeden typ diskriminácie je ťažko pochopiteľný, pre obete vieme si eh, ako predstaviť, ako eh, zložitá je pre nich situácia v prípade viac násobnej diskriminácie. Je dôležité vedieť, že prístup k spravodlivosti je veľmi eh, zložitý v mnohých prípadoch doteraz a treba, aby členské štáty zabezpečili prístup k právnej pomoci vo všetkých štádiách právneho procesu v rámci aj dôverného poradenstva. Eh, takéto eh, právne eh, možnosti sú nielen dôležité pre obete, ale aj vzdelávajú celú spoločnosť. Treba takisto zabezpečiť vhodné zastúpenie, to je stále problematické. V členských štátoch treba zabezpečiť, aby pomáhali obetiam napríklad v prípade právnej pomoci, nákladov na súdny proces a podobne. Je dôležité uznať, že právne postavenie mimovládnych eh, organizácií s eh, legitímnym eh, záujmom v právnom procese je veľmi dôležitý. Výmena hm, osvedčených postupov hm, medzi členskými štátmi je tiež potrebná. Úprimne dúfam, že parlament schválí a to veľkou väčšinou uvedenú správu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Weber. A teraz v mene komisie pani Tyson. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem, pán predsedajúci, ctení poslanci. Úvodom by som chcela poďakovať pani spravodajkyni, pani Weber, ktorá pripravila komplexné eh, vyhodnotenie uplatnenie smernice o rovnosti v prípade zamestnania diskriminácia z akéhokoľvek dôvodu nemá miesto v Európskej únii a preto Európska mm, komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby príslušné smernice o boji proti diskriminácii sa efektívne uplatňovali s tým, aby sme podporili exkluzívnu spoločnosť a e, príležitosti na trhu práce pre všetkých. E, návrh e, európskych sociálnych práv spresňuje, že účasť menej zastúpených skupín na trhu práce treba posilniť a treba zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie vo všetkých oblastiach a to vrátanie e, informovanosti o diskriminácii a riešenia tohto problému. Nesmeme zabúdať, že najnovšie štatistické údaje e, znepokojujú nás. Podľa e, prieskomu o diskriminácii z roku 2015 existuje E, e, pomerne rozšírené e, mm, percepcie toho, že dochádza k diskriminácii 68% respondentov hovorí o diskriminácii na základe etnického pôvodu, 56% na základe sociálnej orientácii, 50% pre zdravotné postihnutie a rovnaké podiel má diskriminácia v súvislosti s náboženstvom. Máme aj pozitívny vývoj, napríklad prieskom hovorí o tom, že občania stále viac sú uvedomujú svoje práva v tejto oblasti a to je prvý dôležitý krok, e, e, aby sme e, vylepšili lepšie uplatnenie práva. Som presvedčená, že správa o rizikách uplatnení smernice hovorí o tom, že dochádza k konvergencii medzi členskými štátmi. V správe sa hovorí o potrebe skilbiť existujúcu legislatívu s vhodnými e, opatreniami v sfére politiky, vrátanie e, zvýšenia o informovanosti a zlepšenie prístupu k spravodlivosti. Vo vašej správe správne poukazujete okrem iného aj na tieto aspekty. Komisia je odhodlaná že bude plne využívať túto smernicu. Vo viacerých smeroch Uvidíme od niekoľko príkladov. Poprvé, e, podporujeme analýzu a výskum situácie vo všetkých členských štátov prostredníctvom výročnej komparatívnej správe o boji s diskrimináciou v Európe, ktorú spomínate aj vo svojej správe, správu, e, pripravujeme správu o rizikách e, diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, o diskriminácii e, zdravotne postihnutých v prípade zamestnania v Európskej únie. A hovoríme aj e, o správe e, v oblasti e, legislatívy o rodových práv nediskriminácii. Takisto e, venujeme sa aj zhromažďovaniu údajov. Sme si plne vedomi, že príprava samotných správ nie je riešením problému, ale ak budeme lepšie e, chápať, e, ako dochádza k diskriminácii, budeme lepšie vedieť uplatňovať politiku. Po druhé, táto práca umožňuje výmenu osvedčených postupov vylepšenie e, e, a posilnenie práv a prístupu k, e, k spravodlivosti je záležitosťou vnútroštátnych orgánov. Podporujeme aj rôzne kolokvie o základných právach s dôrazom na toleranciu, prevenciu a boj proti antisemitizmu alebo proti islamským prejavom alebo v prípade e, viacnásobnej diskriminácie. Navyše spolupracujeme s viacerými organizáciami a podporujeme ich. Organizácie, ktoré sú aktívni v oblasti e, boja s diskrimináciou, e, Európsku akadémiu práva, Equinet, dobre známu sieť orgánov, eh, ktoré podporujú rovnaké zaobchádzanie. Podporujeme Akadémiu v oblasti práva, v oblasti legislatívy, návrh z roku 2008, týkajúci sa eh, smernice eh, o rovnakom zaobchádzaní, smeruje k tomu, aby sme zabraňovali diskriminácie na základe náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a E, takisto rozširuje to na e, nové oblasti, vrátanie sociálnej ochrany, sociálnych výhod, e, vzdelávanie, prístupu k službám a takisto ide o, ochranu na základe rasy, smernica, ktorá eh, bráni diskriminácie na základe eh, rasy, nerieši sociálne a podobné otázky. Eh, verím, že čoskoro rada schváli príslušné návrhy. Taktiež sme dosiahli pokrok vo vzťahu k europoslancami, pokiaľ ide o diskusie týkajúci sa návrhu smernice o Európskom akte o prístupnosti. Týka sa to tak rade ako aj parlamentu prístupnosť umožňuje e, e, zdravotne postihnutým ľuďom lepšie sa začleniť do spoločnosti a v tejto súvislosti chcel by som spomenúť intenzívnu prácu v súvislosti s dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, takisto aj e, prehodnotenie stratégie Európskej únie v oblasti zdravotného postihnutia v roku 2015. Navrhli sme zoznam aktivít v súvislosti s aktom eh, eh, pre osoby eh, LGBT. Takisto Európsky súdny dvor zohráva dôležitú úlohu pri spresnení rozsahu a európskej antidiskriminačnej legislatívy. V súčasnosti očakávame dôležité rozhodnutie o dvoch otvorených prípadoch ktoré sa týkajú prepustenia e, e, žien, ktoré e, nosili v súkromných firmách na hlave šatku. Napokon chcel by som podotknúť, že rovnaký prístup k trhu práce musí byť založený na partnerstve so všetkými zainteresovanými. Verejné orgány môžu pomáhať ľuďom získavať kvalifikáciu, dostávať pracovné miesta a firmy podporovať diverzitu a na základe toho mať zvýšenú produktivitu, viac inovácií a lepšie výsledky e, odbory, mimovládky a e, vedecké ustanovizne e, môžu poskytovať informácie a šíriť poslanie ohľadom diskriminácie a diverzity. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. V mene výboru LIBE Pani Stevens, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážna pani komisárka, vážni kolegovia. Z tejto správy eh, jasne vyplýva, že po uplynutí 16 rokov po schválení eh, smernice Európskej únie o rovnakých príležitostiach v oblasti eh, zamestnanosti a odbornej príprave ešte stále veľa máme práce. E, ľudia so zdravotným postupením sú nedostatočne e, zastúpení na trhu práce. Menej e, ako 50 má prácu. To znamená, že potrebujeme mať komplexnejší prístup a to na všetkých úrovniach. Samozrejme, treba používať primerané koncepcie vyžadujúce adaptáciu takisto treba lepšie zaistiť E, mobilitu. Ľudia so zdravotnými postihnostiami častokrát sa stretávajú s prekážkami e, vrátane administratívnych, s ktorým nemusia čeliť ľudia bez zdravotného postihnutia. To je nepriateľná. E, do, v správe sa spomína Európa dohovor o ľuďoch s zdravotným postihnutím a to musíme v každom prípade ratifikovať. Ďakujem pekne. A teraz v mene výboru pre ženy pani Sojdrova, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som poďakovala pani poslankyni Weber za jej prácu na tejto správe. Spoločne zhodujeme sa na tom, že diskriminácia v zamestnanosti v zamestnaní je problém, ktorý musíme naďalej aktívne riešiť a musíme sa snažiť o zlepšenie v tejto oblasti. Bola som predkladateľkou stanoviska Výboru pre práva žien, v ktorom sme poukázali na problém nepriamej viacnásobnej diskriminácie žien. Taktiež sme konštatovali, že treba sa zapodievať otázkou z nevyhodného postavenia žien v súvislosti s materstvom za prácu žien v domácnosti a ich starostlivosti eh, o deti. Musíme oceniť ženy a umožniť im návrat do práce, pokiaľ sa tak rozhodnú. Vítam túto správu ako celok, mám však niekoľko výhrad. Domnievam sa, že treba skôr viac dôsledne aplikovať existujúcu legislatívu a nie predkladať nové smernice považujem za veľmi problematickú e, snahu o harmonizáciu etických otázok, prípadne kritiku tých členských štátov, ktoré pristupujú e, k e, zákazu nosenia náboženských princípov na pracovisku. Tu by sme mali rešpektovať princíp subsidiarity a nechať členské štáty, aby riešili tieto otázky vo svojej posobnosti presadzovanie e, rovnakého zaobchádzania v domácnosti je e, e, úlohou, ktorou musíme naďalej sa zapodívať a podporovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz budú vystupovať poslanci v mene politických skupín, v mene EPP. Pán Kaza, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som poďakoval e, pani spravodajkyni za skvelú prácu e, venovanú implementáciu e, smernice, ktorá rozšíruje ochranu pred diskrimináciou, ako je to zakotvené v legislatíve únie. Stanovuje totiž obecný rámec pre boj s diskrimináciou na základe náboženstva, zdravotného postihnutia veku, sociálnej orientácie s tým, aby e, vo všetkých krajinách sme mohli uplatniť princíp e, rovnakého zobchádzania a nepodkopovať pritom úlohu jednotlivých členských štátov. Na nešťastie mnohé členské štáty nie sú tu zastúpené. Myslím si, že v rade treba si vymeniť e, osvedčené postupy s tým, aby sme vytvorili svet, ktorý bude tolerantnejší a bude redukovať diskrimináciu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Zani e, e, chce položiť otázku v súde s postupom modrá karta. Pán Zani, 30 sekúnd. Ďakujem e, veľmi pekne, pán predsedajúci. V dvoch veciach sme e, e, za jedno, ale mám jedna, jednu otázku. Ho, Hovoríte, že to druhá správa, s tým súhlasím. Po druhé, e, E, vlády členských štátov majú ešte e, čo e, urobiť pre ľudí, ktorí to potrebujú. Nemáte náhodou dojem, že v súčasnosti opatrenia, či už na úrovni členských štátov alebo Európskej únie, umožňujú tomu, že ľudia so zdravotným postihnutím by sa mohli pripraviť na Ehm, zložitý život spolu so svojimi rodičmi. Áno, som eh, za to, aby sme eh, zmenšovali eh, diskrimináciu. Naozaj ehm, máme čo robiť. Vo viacerých krajinách dochádza k rozmanitej diskriminácii. Mali by sme si vymeniať svoje skúsenosti, ako už som povedal predtým, aby sme mohli úplne eliminovať diskrimináciu zo všetkých pracovisk. Ďakujem pekne. A teraz v mene SAD pane Blinkevič, Blinkevičiute, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade ďakujem e, pani spravodajkyni Weber za e, jej správu a za skvelú e, spoluprácu. Táto smernica má vplyv na dennodenný život všetky, vrátanie osob so zdravotným postihnutím na mužov a ženy. Je dôležité pochopiť, že dochádza k demokratickým zmenám v Európe, e, posunutiu e, dôchodkového veku a to si vyžaduje, aby sme riešili e, aj problém diskriminácie pracujúcich vyššieho veku a pri posúvaní dôchodkového veku musíme zabezpečiť príležitosti pre takých pracovníkov, aby mohli zostať na trhu práce. Vyzývam členské štáty, aby lepšie chránili e, e, e, pracujúcich vyššieho veku pred prepustením na základe ich veku, pretože môžu sa stať jednoduchým a ľahkým terčom pre takéto prepušťanie. Ďalšia vec, na ktorú by som chcel upriamiť e, vašu pozornosť, e, sa týka diskriminácie najzraniteľnejších skupín, a teda osôb so zdravotným e, postihnutím. E, Mnohé e, členské štáty nedokážu upraviť pracovné podmienky s prihľadnutím potrieb zdravotne postihnutých a zabezpečiť im primerané životné alebo pracovné podmienky, rovnaké v oblasti školstva alebo odbornej prípravy e, mnohé členské štáty využívajú štruktúrne fondy na adaptáciu pracovisk s prihľadnutím na potreby zdravotne postihnutých je dôležité riešiť problém eh, prenasledovania na pracovisku v súvislosti s eh, eh, rodovou príslušnosťou, náboženstvom. Takéto prenasledovanie poškodzuje ľudskú dôstojnosť a nemôžne pracovať v, primer, v príjemnom prostredí je potrebné šíriť naďalej informácie a zvyšovať informovnosť o právach e, pracujúcich a o zodpovednosti zamestnávateľov. Väčšina našich občanov si neuvedomuje, že, máme, že majú práva zakotvené v tejto smernici. Ďakujem veľmi pekne. V mene skupiny EKR pani Trebezies. Ďakujem pekne. Podporujem tieto opatrenia proti diskriminácii na pracovisku. Je tu aj všeobecná požiadavka, aby naše hospodárstvo nebolo zaťažené E, e, takými e, reguláciami, ktoré môžu stať pracovné miesta. Je dobré, že v správe sa hovoríme o lepšej legislatíve. Musíme konštatovať, že naša legislatíva musí zabezpečovať plnenie cieľov a nemať vedľajšie, nežiaduce vedľajšie účinky Mm, e, e, keďže e, Rada ministrov nemohla sa dohodnúť na kompromise, nemohli sme presadiť nás návrh EKR nebude podporovať sociálne klauzule, takisto aj urgentné zavedenie tejto smernice pre ochranu materstva na celej Európskej únii. To patrí do posobnosti členských štátov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Harken. Jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto správa kolegyne Weber je komplexná a vyvážená z hľadiska eh, hodnotenia eh, problémov zabezpečenia rovnakého zaobchádzania v zamestnanosti. Niektoré z týchto problémov spomínala pani eh, komisárka Tyson. V tejto správe hovoríme o kľúčových otázkach zdravotnom postihnutí E, e, e, veku, sociálne, sexuálnej orientácie. Sú tu aj ďalšie sociálne záležitosti. Niektoré otázky sú jednoduché, dajú sa vyhodnotiť napríklad zabezpečenie primeraného ubytovania pre ľudí so zdravotným postihnutím, navrhovania verejných priestorov, E, uplatnenie e, verejného obchádzania alebo e, isté požiadavky pre určité pracovné miesta. Členské štáty musia zabezpečovať vzájomné uznávanie, či už ide o materstvo alebo práva rodičov. Ale niektoré otázky sú veľmi citlivé a zložité a niekedy majú vplyv na národnej úrovni vzhľadom na dejiny a najnovšie udalosti. A v žiadnom prípade nesmieme e, e, e, pripúšťať diskrimináciu na pracovnom mieste, tým by sme otvorili pandorinu schránku. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene GUE pani Kari minúta pol. Tak, Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa ja pridala k slovom vďaky na adresu spravodajkyne. Správa je naozaj veľmi dobrá, téma je to veľmi dôležitá, týka sa nás všetkých. Otázka toho, ako je to s prístupom na trh práce pre všetkých a s diskrimináciou na základe náboženstva, e, pohlavia, národnosti, rasy a tak ďalej. E, mnoho, vecí je, mnoho ľudí je ešte stále e, terčom diskriminácie. Veď sa pozrieme na situáciu žien na trhu práce. Stále je tu obrovský rozdiel v prístupe k e, jednak pracovným miestam a jednak e, vo výške mzdy v porovnaní s mužmi. Menšiny v spoločnosti musia čeliť e, predsudkom nedostatku povedomia, pokiaľ ide o budúcich zamestnávateľov. E, naozaj v niektorých, naozaj v niektorých prípadoch je veľmi ťažké až nemožné sa zamestnať. Čiže musíme e, zmeniť nastavenie mysle v našej kultúre, tak aby sme skončili s takýmto diferencovaným prístupom. Musíme členským štátom umožniť investovať do tvorby kvalitných pracovných miest, ktoré naozaj obsiahnu všetkých. Musíme skoncovať s diskrimináciou a toto musíme vnímať ako prínos pre e, cežnosť. Nie je to individuálny problém, nie je to kolektívna úloha. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo na minútu pani Ždanoka. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som zagratulovala pani Weber k jej správe a Zelený EFA podporujú výzvu adresovanú rade, aby skoncovala s blokadou a aby urýchlila prijatie horizontálnej antidiskriminačnej smernice EÚ. Predloženie tej súčasnej legislatívy a uplatňovanie tejto smernice je dôležitým prvkom, pokiaľ ide o prevenciu radikalizácie. Smernica 78 dáva možnosť zaviesť pozitívne kroky v prípade skupín, ktoré sú ehm, vystavené viacnásobnej a štruktúrálnej diskriminácii a členské štáty toto plne nevyužívajú. Dovolte mi, aby som zdôraznila, podporila odporúčanie na prijatie Európskeho rámca pre národné stratégie v boji proti antisemitizmu a islamofóbii. A ja osobne by som tu chcela doplniť ešte aj rusofóbiu, lebo toto je fenomén, ktorý sa teraz novo objavuje. Ďakujem pekne za TFDD. Teraz vystúpi na minútu a pol pani Adžia. Grazie presidente, grazie alla collega. Ďakujem, pán predseda, ďakujem kolegyni Weber za jej prácu. Smernica vznikla pred 16 rokmi a odhliadnúť od e, stavu e, implementácie, myslím si, že tá práca, ktorá bola odvedená, je zásadného významu, pretože e, za posledné roky štruktúrálne problémy členských štátov vytvorili nové nerovnosti. Máme e, tu e, nové vrstvy populácie e, aj na trhu práce, ktoré trpia diskrimináciou a nerovnosťou. Sú to napríklad ľudia, ktorým bol zvýšený vek odchodu do dôchodku, alebo sú diskriminovaní, pretože nemajú potrebné kompetencie na to, aby sa prispôsobili zmenám na trhu práce, alebo aj ľudia, ktoré, ktorí sú obeťou